prácu, by som chcela teraz prerušiť zasadnutie do 11.30, kedy budeme hlasovať e, o rôznych veciach vrátane tejto správy. Takže uvidíme sa neskôr.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 Zufrieden? Ja, also gemessen an dem, was. Freuderos. Thank you. Uh, dear colleagues, please take your seats. Prosím, posaďte sa. Začneme s hlasovaním o 30 sekúnd.